Dobrý deň, prajem pekný deň. Vítam vás všetkých na zasadnutí nášho výboru. Hneď môžeme začať s programom. Nemám žiadne pozmeňujúce návrhy, ktoré by som bola počula. Druhý bod, oznámenie predsedníctva. V Kontnews máte jazyky k dispozícii, ktoré budeme používať. Potom tu máme bod číslo 3 a dúfam teda, že ste si všetci doniesli elektronické kartičky. Pán Das sa hlási o slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa chcel spýtať niečo k pracovnému programu. Zatra máme vypočutie k téme Celmajer a už vlastne je to až do 16.30, alebo o 16.30 to podľa mňa malo byť naplánované do 17. a tu bude vlastne prvá výmena názorov uznesení. A mňa teda by zaujímalo, či by druhý bod, pokiaľ ide o výmenu názorov o uznesení, či by sme toto nemohli možno trochičku skrátiť, pretože vlastne ten text, ktorý sme ešte iba teraz dostali, budeme musieť jednoducho spracovať to, čo pán Oettinger povedal. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, že by možno tento bod trval iba 10 minút a nie pol hodinu a budeme mať viac času na to vypočutie. Viac ľudí by sa dostalo k slovu a tak by sme mohli jednoducho sa tomu venovať. Je to možné? Momentálne ešte nevieme, že či pán komisár bude mať viac ako 90 minút, ale vychádzame teda z toho, že to celé bude trvať tak dlho, ako to bude trvať. Takže zvyčajne to je tak, že väčšinou tie otázky budú mať čas aj na odpoveď. Takže ja navrhujem a očakávam, že teda ja zajtra pre, predložím návrh na uznesenie. Chcela by som upozorniť všetkých, aj koordinátorov, že by som sa tešila, ak by ste to podporili. To uznesenie ešte nie je hotové. Stále to presilujeme, pretože chceme tam urobiť aj tie vyhodnotenia, ktoré by sa do toho mali dostať. Takže srdečne vás eh, apelujeme na vás, ak by ste nám mohli pomôcť. Ten návrh teda sa najneskôr dostane k nám zajtra ráno. Takisto som chcela povedať, že tu budú pozmeňujúce návrhy k tomuto. Samozrejme, môžete predkladať. Martina, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že to, čo Bart navrhuje, je dobré, pretože jednoducho pre nás je dôležité, aby sme mali dobré vypočutie, aby sme sa mohli pýtať otázky. To znamená, ak budete vidieť, že náš host má viac času, tak by sme sa mohli venovať tomu, aby sme mohli viac otázok sa spýtať, aby skutočne sme v menšom čase sa potom mohli venovať tomu návrhu uznesenia, takže bolo by dobre, ak by sme mali na to čas. My pána komisára sa spýtame, že či by mohol prísť nadlhšie, potom aj budeme musieť hovoriť o návrhu toho uznesenia a ak už nebudeme mať na to čas, tak to robíme bez neho. To znamená, čas si nájdeme do 16.30 a tento čas využijeme. Keď by mať menej času na to uznesenie, je to iba stanovisko, ale ja som aj vzhľadom na význam tejto témy chcela primerane mať čas na to, o to viac, že vlastne zajtra sa budeme venovať Maďarskom a ešte ďalšími prípadmi. Pán Flanagan. je to v poriadku, už ste sa tomu venovali, chcem len vysloviť súhlas s predečníkmi. Takže poprosíme pána komisára pre rozpočet a uvidíme. Samozrejme, budú tu otázky a ja mám otázky, takže plán je taký, že ja urobím úvod, budete sa aj vy pýtať otázky, potom bude kolo pre koordinátorov, potom sa budú robiť odpovede a potom zasa dostanú slovo ostatní koordinátori alebo členovia výboru, tak aby všetci mali možnosť spýtať sa otázku alebo vyjadriť sa a aby všetci jednoducho členovia mali možnosť spýtať sa. Ja samozrejme chcem, aby každý mal časový slot 2-3 minúty, pretože je dôležité, aby sme sa dostali aj k tým výsledkom, to znamená k odpovediam. Ja súhlasím s tým. Súhlasíme, ale ak koordinátor vystúpi, tak nebude to, bude to len nejaký ping-pong, alebo vypočujeme si všetky otázky a potom bude pán Oettinger zodpovedať na všetky otázky. Ja si myslím, že štýl ping-pong by bol možno lepší, bolo by to živšie, bolo by to zaujímavejšie, pretože pán, pán Oettinger musí zareagovať na celú škálu otázok nechceme, aby niečo zostalo vynechané. No a myslím si, že by to bolo takto lepšie, aby sme to, aby sme to realizovali štýlom ping-pong. Zdá sa, že ani ma nie je dobre vidieť na monitore. Genau, das ist der Plan. <laughs> genau, das ist der Plan. Áno, tak toto až do zajtra zostane. Môžeme to robiť ako ping-pong, tie otázky, odpovede. Takže otázky 2 minúty, odpovede 3 minúty a takto to nejako teda zvládneme. Aby bude tu teda blok 5 minútový, ak niekto chce hovoriť 5 minút, tak potom bude mať jednoducho komisár menej času. Dobre. Takže vlastne týmto sa odstránili všetky problémy. Teraz môžeme prejsť k bodu číslo 3, je to hlasovanie o absolutóriu. Pravodajca je pán Celer, chcete sa k tomu vyjadriť? Vážená pani predsednička, už sme o tom toľko hovorili a mali sme viaceré vypočutia. Ja si myslím, že je na čase, aby sme teraz hlasovali a tú správu skutočne ukončili. Ines, nech sa páči. Ďakujem. Len som chcela upozorniť, informovať, že stiahujem na e, návrh 421. Prepačte, ja viem, že sme to sekretariátu už predložili. Prepačte, e, veľmi pekne ďakujem aj pánovi Cárovi za trpezlivosť. Teda 421 návrh stiahujeme. 421. 421. Das, ja. das ist genau Seite 36 in der Voting List 4 2 1 1 okay strong perfekt ja gut dann dann steht jetzt dem Dobre, takže môžeme začať hlasovať. Takže urobme si skúšobné hlasovanie, aby sme vedeli, ako sme tu zastúpení. Poprosím vás, zatlačte na konzolu hlasovaciu, aby sme vedeli, koľký tu sme. Niekto tu je bez kartičky. Všetci majú super. Takže ešte jedna karta je navyše. Jedna kolega chýba, jeden kolega chýba. Dobre, takže to je všetko. Dobre, výborne. Takže žiadny člen z inej frakcie tu nie je navyše dobre. Takže rozhodnutie o rozpočte mám pozmeňujúce návrhy 1, 2, 3. O týchto sa bude hlasovať spoločne, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz elektronické hlasovanie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 16, 7, takže prijaté. Takže navrhujeme absolutórium ke komisiu. Tomto. Teraz uznesenie. Teraz pokiaľ ide o výkonné agentúry, to je tam už začlenené, takže uznesenie je to na strane Takže na strane 11 pozmeňujúci návrh 22, kto je za? 22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, overme si 22. Pozmeňujúci návrh 22. Končím kontrolu hlasovancu, takže je to zamietnuté. 24 za, proti zdržali sa zamietnuté 25 za, proti zdržali sa prijaté 23 za, proti zdržali sa zamietnuté 26 za, proti zdržali sa zamietnuté 27 za, proti zdržali sa prijaté 28 za, proti zdržali sa zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30. Je tam ústny pozmeňujúci návrh. Sú pripomienky? Námietky? Sú tu teda námietky, takže je to zamietnuté. Teraz, teraz o texte samotnom, po častiach, za, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, môžeme si overiť 32. Myslím, že to je zamietnuté. Zamietnuté. 33 v piatich častiach, prvá za, proti zdržali sa prijaté, druhá za, proti zdržali sa zamietnuté, tretia časť za, proti zdržali sa prijaté, štvrtá časť za, proti, štvrtú časť overíme, zamietnuté, Dru- piata časť za, proti zdržali sa prijaté. 34 je tam ústny pozmeňujúci návrh. Sú pripomienky? Nie, takže je zamietnutý. Takže v troch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti zdržali sa prijaté. 38 za, 37 minú 37 sa overí. Je to ale prijaté jasne. Máme tu ale dvoch kolegov, ktorí ešte nehlasovali. Prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti zdržali sa prijaté, 40, 46 za, proti zdržali sa prijaté, 47 za, proti zdržali sa prijaté. 48 ústny pozmeňujúci návrh sú námietky za, proti zdržali sa prijaté, 49 za, proti zdržali sa zamietnuté. 51 ústny pozmeňujúci návrh nie sú námietky za, proti zdržali sa prijaté. 50, ústne pozmeňujúci návrh nie sú, takže za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, 52 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom nie sú námietky, kto je za, kto je proti, zdržali sa, môžeme si to overiť, 52, otváram hlasovanie. Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, overme si 53. Končím hlasovanie, zamietnuté, 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 55 za, proti, zdržali sa, prijaté, 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57. Prijaté 58 za, proti. Overme si 58. Minú. Prijaté. 59 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 60 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa, prijaté. 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, overme si 68. Minú. Prijaté. 67 vypadáva, 69 za, proti, zdržali sa, overme si 69, no myslím, že to je zamietnuté, ale nevedela by som to odprisáhať, takže 69, no overíme si, končím, prijaté. 70 za, proti, zdržali sa. 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa. 71 overme. Zamietnuté. 72 za, proti zdržali sa prijaté. Tým odpa- odpadá 74 75 73 za, proti zdržali sa prijaté. 76 za, proti zdržali sa zamietnuté. 77 za, proti zdržali sa prijaté. 78 za, proti zdržali sa. Overme si. prijaté. 79 za, proti, zdržali sa, za, proti, zdržali sa, prijaté. 81 ústne pozmeňujúci návrh, nie sú nejaké pripomienky? Máte pripomienku? Dobre. Takže iba text samotný, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81, 80 je identická, takže 80. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 82 z ústnym pozornicím na za. Proti? Zdržali sa? Overme si 82. Končím overovanie prijaté. 83 za, proti, zdržali sa. 83 a 84, urobme to spolu, poprosím elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87. Overme si 86. The check is beendet. Končím hlasovanie. Zamietnuté, ďakujem. 87 dafür. 87 za, proti, zdržali sa prijatí. 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 89 za, proti, zdržali sa prijatí. 90 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, prepačte, 93 za, proti, zdržali sa prijatí, 97 za, proti, zdržali sa prijatí. 94 za, proti, zdržali sa prijatí. Zamietnutý ďa, 99 e, za, proti, zdržali sa, preveríme. 95. -ka. Takže <clears throat> je to prijaté. 96 za, proti, zdržali sa prijaté. 98, takže to odpadáva. 99 za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 101 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa prijaté. 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdrali sa prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 106 za, proti, zdrali sa zamietnuté. 107 za, proti, zdrali sa zamietnuté. 113 za, proti, zdržali sa prijaté. 112 za, nie, 113 preveríme. Je to prijaté. A kto je za? Proti? zdrali sa? Prijatí? 108 za. Proti? zdrali sa? Prijatí? 109 za. Proti? zdrali sa? Prija- eh, Môžeme to preveriť? 109 110 za, proti zdržali sa 111 za, proti zdrali sa prijaté 114 e, s ústnym pozmeňovacím návrhom žiadne výhrady za, proti zdrali sa prijaté 115 za, proti zdržali sa zamietnuté 117 za, proti zdržali sa prijaté 118 za, proti zdržali sa. Preveríme. <clears throat> Je to zamietnuté. 116. Prijaté 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 120 za, identické 122 za, stiahujeme 121 za, proti, zdržali sa prijaté 125 e, s ústnym pozmeňovacím návrhom e, za, proti, zdržali sa prijaté 124 za a už na 126 24 23 odpadávajú 126 za proti zdržali sa prijatí 127 za proti Môžeme to preveriť. Takže kým zvihnete ruky, tak e, no už dobre, je to prijaté. 128 za, proti, zdržali sa prijatí 129 za, proti, zdržali sa prijatí 130 za, proti, zdržali sa prijatí 131 za, proti, zdržali sa prijatí 133 za, proti, zdržali sa prijatí. 132 za, proti, zdržali sa prijatí. 134 za, proti, zdržali sa prijatí. 135 za, e, teda o tom sa nehlasuje. 136 za, proti, zdržali sa prijatí. 137 za, proti, zdržali sa prijatí. 138 za, proti, zdržali sa prijatí. 139 za, proti, zdržali sa 139 preveríme. Je to zamietnuté. 140 za, proti, zdržali sa, prijatí. 141 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 143 za, proti, zdržali sa zamietnutí 144 za, proti zdržali sa zamietnutí 145 za, proti zdržali sa zamietnutí 146 a 147 za, proti zdržali sa, je to prijaté, 148, dve časti, prvá časť za, proti zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti zdržali sa, zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 150 za, proti, zdrž... môžeme to preveriť, 150, Dobre, je to prijaté. 151 za, proti, zdržali sa, prijatý. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 154 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 155 za, proti, zdržali sa, zamiet, prijaté 156 za, proti, zdržali sa, prijaté 157 za, proti, zdržali sa, prijaté 159 za, proti, zdržali sa, prijaté 158 za, proti, zdali sa prijaté. 160 za, a teda to je na tri časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 161 za, proti, môžeme to preveriť, 161 preveríme. 161 je to prijaté. 162 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. 164 preveríme. Takže eh, je to prijaté. 156 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 166 no vote, 167 za, proti, zdržali sa, prijaté. 168 za, proti, je to zamietnuté. 170 za, proti, zdržali sa, prijaté. 169 za, proti, zdržali sa, prijaté. 171 za,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 teda to je stiahnuté, 179 s e, e, ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa prijaté, 180 za, proti, zdržali sa, môžeme to preveriť, 180. To prijaté. 181 za, proti, zdržali sa, Môžeme to preveriť. 181. Je to zamietnuté. 182 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 183 sa sťahuje, 184 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 185 za, proti, zdržali sa, prijaté. 186 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 187 za, proti, zdržali sa prijaté, 188 za, teda odpadáva, pardon, 190 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 189 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 191 za, proti, zdržali sa prijaté, 192 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 193 za, proti, zdržali sa Takže preveríme. ...194 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 195 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 196 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 197 sa stiahuje, 198 za, proti, zdržali sa, prijaté. 199 za, proti, zdržali sa, prijaté. 200 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 201 za, no vote. 202 za, proti, zdržali sa, prijaté. 203 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Máme ústny pozmeňovací návrh žiadne námietky a k samotnému textu za, proti, zdržali sa, je to... Nuž, myslím, že je to prijaté, ale nie som si istá. Áno, je to prijaté. Takže sa to tu trošku naťahuje a som z toho zmetená. Jednoznačne prijaté. Dobre. 205 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 207 za, proti, zdržali sa,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 proti, zdržali sa, zamietnuté 215, 214 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 215 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 216 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 217 za, proti, zdržali sa, prijaté 218 za, to sa stiahuje 219 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, zdržali sa prijaté 220 s ústnym pozmeňovacím návrhom e, žiadne výhrady za, proti, zdržali sa prijatí 221 za, proti, zdržali sa prijatí 222 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 223 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 225 za, teda to na tri časti za, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá, tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá, 226 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 227 za, a nie, pardon, preveríme, 226 preveríme, Jedna zelená navyše. Takže zamietnuté. 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 229 za, proti, Zdržali sa. 230 za, proti, zdržali sa. jedna za, proti, zdržali sa. 232 za, proti, zdržali sa, e, zamietnuté 233 za, proti, zdržali sa. Môžeme to preveriť? ...234 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 235 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 236 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 237 za, proti, zdrali sa. Možno je to zamietnuté. 237 preveríme. ...238 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 239 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 240 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 241 za, 42, 43 za, proti, zdržali sa. Môžeme to preveriť. Dobre. Preveríme. preveriť. Je to prijaté. 200 48, 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Štyridsaťosem, štyridsaťdeväť preveríme. 150 za, proti, zdržali sa 51, 52 za, proti, zdržali sa zamietnuté 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté 254 za, proti, zdržali sa zamietnuté 255, 56 za, proti, zdržali sa, môžeme to preveriť. prijaté. 257 za. Odpadáva, máme ústny pozmeňovací návrh, žiadne výhrady, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. 58, osem, 60 za, proti, zdržali sa. Môžeme to preveriť? Je to prijaté. 261 a 66 za, proti, zdržali sa. 267 za, proti, zdržali sa prijatí. 268 až 71 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Dobre, preveríme. Preveríme. 200. 268 až 71 preverili sme, je to prijaté. Takže 72, 73 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. Preveríme. 272 a 73 preveríme. Ukončujem. Končím ohlasovanie. Prijaté o jeden hlas, výborne, 274 stiahnuté, 275 a 276 za, proti, zdržali sa, overme, 275, 276, overme. Prijaté. O jeden hlas navyše. Ďalšie, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si to. 277, 278 treba overiť. Prijaté. 279 za. Proti. Zdržali sa. Overme 279. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 281 v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržali sa, pardon, 281, 280 bola zamietnutá a 281 na dvoch častiach prvá časť za. ...79 bolo prijaté. 279 bolo zamietnuté. 280, prepáčte, hlasujeme o 280 za, proti, zdržali sa, overme si 280. 280 zamietnuté. 281, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť. A, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť, 28 jednotky. Overíme. Second part of 281. Druhá časť, 28 jednotky. It was adopted. Prijaté. 282 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 283, prepačte. Áno, 282, overíme. 283 až 285 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 286 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 287 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 288 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 289 za, proti, Zdržali sa? Zamietnutí. 290 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 291 za. Proti? Zdržali sa? Mm, overíme. 291. It is adopted. Prijaté. 292 sa nehlasuje, 293 za, proti, Zdržali sa? Môžeme overiť? 293. It is rejected. Zamietnutý. 294 za. Proti. Zdržali sa? Môžeme overiť? 294. Zamietnutý. 296 za proti, zdržali sa. Môžeme overiť 296. Prijaté. 295 za, proti, zdržali sa, Prijatý. 298 za, proti, zdržali sa, Prijatý. 297 za, proti, zdržali sa, Prijatý. 299 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 300 eh, nehlasujeme, 301 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 301. It is adopted. Schválený. 302 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 302. schválený. 303 za, proti, zdržali sa, schválený. 304 bol, bol stiahnutý, 305 za, proti, zdržali sa, schválený. 306 za, proti, zdržali sa, schválený. 307 stiahnutý, 308 za, proti. Môžeme overiť? Nie, prepašte, schválený. Tento návrh bol prijatý. Áno. 309 za, proti, zdržali sa, prijatý. 310 za, proti, zdržali sa, prijatý. 311 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 311, myslím, že bol schválený, ale nie, je zamietnuté, nie. 312 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 313 ústnym pozmeňujúcim návrhom, prepačte. 312. Overíme 312. -ku. Áno, zamietnutý. 313 ústnym pozmeňujúcim návrhom za proti zdržali sa prijatý. Pokračujeme 316 za, proti, zdržali sa schválení. 317 za, proti, zdržali sa schválení. 318 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 319 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 320 za, proti, zdržali sa schválení. 321 za, proti, zdržali sa prijatí. 322 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť. 322. Prijatý. 323 za, proti, e, zdržali sa prijatí, 324 za, proti, zdržali sa, môžeme overiť, 324 325 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 326 za, teda odpadáva, 327 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 328 za, proti, zdržali sa prijatí, 329 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 330 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 331 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 331. -tku? Myslím, že bol prijatý tento návrh, ale nie, zamietnutý. Áno, áno, áno, zamietnutý. 332 za, proti, zdržali sa, prijatý, 333 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 334 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 334? prijatý. 335 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť? 335? Zamietnutý. 336 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 337 za, proti, zdržali sa schválení, 338 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 339 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 340 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 341 za, proti. Môžeme overiť? Myslím, že bol prijatý tento návrh. 3, 4, 0 prepašte, 341, pani predsednička sa ospravedlňuje, 341, 341, overujeme. Áno, prijatý. 342 za, proti, zdržali sa, schválený. 343 vypadáva, 344 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 344. Myslím, že bol prijatý tento návrh. zamietnutý. 3, 4, 5 za, proti, držali sa zamietnutí. 3, 4, 6, to je ústny pozmeňujúci návrh, žiadne námietky za, proti, držali sa. Môžeme overiť? Zamietnutý. 347 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 348 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 349 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, overíme. 349 4, overujeme. Nie, nie na, na dve časti len v prípade, ak dojde k zamietnutiu ústneho pozmeňujúceho návrhu, ale bol prijatý tento návrh. 350 za, proti, zdržali sa schválení, 351 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 352 za, proti, zdržali sa schválení, 353 za, proti, zdržali sa schválení, 354 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť eh, 3, 5, 4. Áno, zamietnutý. 3, 5, 5 za, proti, držali sa, zamietnutý. 3, 5, 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 3, 5, 7 za, proti, držali sa, schválený. 3, 5, 8 za, proti, zdržali sa, schválený. 3, 5, 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 3, 60, e, prijatý, 361 za, proti, 362 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 363 za, proti, zdržali sa, schválený. 364 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 366 za, proti, zdržali sa, prijatý 365 e, vypadáva, 367 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 369 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 369. 9. A ten bol prijatý. 370, za, proti, držali sa, schválený. 301 za, proti, zdržali sa, prijatí. 372 za, proti, zdržali sa, prijatí. 373 za, proti, môžeme overiť 373. Chyba ešte jeden hlas. Áno, zamietnutý. 3, 7, 4 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť? Návrhom za, proti, môžeme overiť 377. Myslím, že bol prijatý. Áno, prijatý. 378 za, proti, zdržali sa, prijatý. 379 za, proti, 38, 38, 380 za, proti, zdržali sa, prijatý. 381 za, proti, zdržali sa prijatí, 382 za, proti, zdržali sa prijatí, 383 za, proti, zdržali sa prijatí, 384 za, proti, zdržali sa. Myslím, že bol prijatý. Môžeme si to overiť. 385. -ku. Pardon, 384. -ku. Áno, prijatý. 385 vypadáva. 386 za, proti, zdržali sa prijatí. 387 za, proti, zdržali sa prijatí. 388 za, proti, zdržali sa prijatí. 389 za, s ústnym pozorným návrhom žiadne namietky. Za, proti, zdržali sa prijatí. 390 za, e, proti, Áno, 392, to tiež vypadáva. 393 za, proti, zdržali sa prijatí. 394 za, proti, zdržali sa prijatí. 395, 396 za, proti, zdržali sa prijatí. 397 za, proti, zdržali sa prijatí. 398 za, proti. Zdržali sa 399 za, proti, zdržali sa prijatí. 400 za, proti, eh, 401, nehlasujeme 402 za, proti zdržali sa 404 e, za, proti zdržali sa. Myslím, že bol zamietnutý. Môžeme si 404 overiť. A ten bol zamietnutý. 405 e, za, proti zdržali sa. E, 407 za, proti, zdržali sa prijatí. 408 za, proti, zdržali sa prijatí. 408 overíme. Áno, tam zamietnutý. Dobre, ďakujem za overenie. 409 za, proti, zdržali sa, schválený. 410 za, proti, zdržali sa, schválený. 411 za, proti, zdržali sa prijatí, 412 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 413 za, proti, zdržali sa prijatí, 414 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Áno, overíme, 414 overujeme. Zamietnutý. 415 za, proti, za, za 417, 417 teda za, proti, držali sa zamietnutí, 418 na dve strany, takže prvá časť za, proti, držali sa zamietnutí, druhá časť za, áno, áno, 418 overíme prvú časť, otváram hlasovanie, prvá časť 418. Zamietnutý druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválení. 419 za. Proti. Zdržali sa schválení. 420 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 421 stiahnutý. 422 za. Proti. Zdržali sa schválení. 423 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 424 za. Proti zdržali sa prijatí, 425 za, proti, zdržali sa schválení, 426 za, proti, zdržali sa schválené 427 na dve časti. Prvá časť za, za, proti. Môžeme overiť, teda prvá časť 427. Otváram. Môžeme hlasovať. Dobre. Zamietnutá je táto časť. Druhá časť 427. za, proti, držali sa, zamietnutí, 428 mm, e, za, proti, držali sa, prijatý. 429 za, proti, 430 za, proti, zdržali sa, prijatí, 431 <laughs> za, proti, zdržali sa, prijatí, 432 mm, za, proti, zdržali sa, prijatý. 433 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 5 e, e, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 8 s ústnym pozmeňujúcim návrhom žiadne námietky. text e, samotný bez návrhu, dobre, takže ten je prijatý. 439 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Áno, 439 overíme. 439 zamietnutý. 440 za, proti, zdržali sa zamietnutí 441 sa proti, držali sa zamietnutí 4-4-2 na dve časti. Prvá čas druhá, druhá časť za proti, zdržali sa prijatí. 4-4-3 e, eh, za proti prijatí. Takže prvá časť za proti, zdržali sa druhá časť za proti, držali sa zamietnutí. 4-4-5 za proti proti, zdržali sa za prijatý 446 ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa zamietnutý 447 za, proti, zdržali sa Myslím, že je to prijaté, ale overíme 447. Prijaté. 448 za, proti, zdržali sa schválení, 449 za, proti, zdržali sa prijatí, 450 za, proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, e, proti, zdržali sa prijatí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 20 za, proti, zdržali sa prijatí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Takže AFED 1 až AFED 5, unblock. AFED 1 až za, proti, zdržali sa zamietnutí. AFED 6 za, proti, zdržali sa prijatí. AFED 7 za, proti, zdržali sa prijatí. AFED 8 až 11, unblock. Áno. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. DV1 až 4 amblok za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti prijatí, 6 na dve časti. Prvá časť za, proti zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti zdržali sa zamietnutá. DV 7 za, proti, e, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, pokryté už, tie desiatka za, proti, zdržali sa prijaté, 11 za, proti, môžeme overiť, 9, 11. Zamietnuté, 9, 12, za, proti, zdržali sa, schválené. Poďme ďalej. Ampli 1 a 6. Ampli 1 a 6 uh, eh, unblock. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Ampli 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ampli 9, 12, eh, takže 9 za, proti zdržali sa schválené, 10 za, proti e, to už je pokryté. Áno, teda 10.11 je pokryté, 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV1 až 5, unblock. Ample, teda 1, NV1 až 3, unblock, za. To je pokryté, dobre, nemusíme hlasovať. NV4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV5 overíme. Ešte, ne, ešte hlasovanie nekončí. Teraz koniec hlasovania. Zamietnutý. E, NV, 2 nie je pokryté. Áno, ale... Ale tam v tom absolutóriu na to nie je miesto. To sú decentralizované agentúry, to nesúvisí s absolutóriom komisie. Nie, ne, no, bežne nehlasujeme, pretože je to mimo rozsah. je to mimo rozsah však, áno. NV 6 za, proti, zdržali sa prijaté, NV7 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 8 e, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 9, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa za, prijaté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté 14, 14 a 15, to je pokryté, teda 16 za, proti, môžeme 16 overiť, NV16 overujeme, hlasujeme. And it is rejected. And... Zamietnuté. MV17, takže tam nie je žiadne čiastočné absolutorium, nebude nemusíme hlasovať, nemusíme. Tran 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Tran 4 pokryté, Tran 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Tran 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Tran 7 pokryté, Tran 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Tran 9, kto je za, to je proti zdržali sa prijaté, tran 10 za, proti zdržali sa prijaté, tran 11 pokryté, 12 za, proti zdržali sa prijaté 13 za, proti zdržali sa prijaté 14 za, proti pokryté, aj 15 je pokryté, 16 to je za, to je proti zdržali sa prijaté, 17, 18 pokryté, 19 za, proti zdržali sa prijaté, 20 za, proti zdržali sa prijaté. Môžeme si overiť trán 20. Prijaté. Trán 21 je teda pokrytá reži. Regi 4 za, proti zdržali sa prijaté. Regi 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Overme si 5, Regi. zamietnuté. je 6 a 7 pokryté, 8 za, proti zdržali sa prijaté, 9 za, proti zdržali sa pokryt, prijaté. Zvyšok je pokrytý Agri 3 za, Agri 3 za, proti zdržali sa zamietnuté, Agri 4 za, proti zdržali sa, overme si Agri 4, overme si Agri 4, prijaté. Agri 5, kto je za, kto je, zdržali sa prijaté, 6 za, proti, zdržali sa, overme si, Agri 6. Prijaté, 7 za, proti, zdržali sa, prijaté, Agri 12 za, proti, zdržali sa, Overme si dvanásku, Myslím, že to je prijaté. Prijaté. Agri 13 pokryté, Agri 16 za, proti zdržali sa prijaté, Agri 17 za, proti zdržali sa. Overme si 17. Možno prijaté s tou istou väčšinou. zvyšok je pokrytý pech triza, za, proti, zdržali sa prijaté. Peť za, proti, zdržali sa prijaté. Pech 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 7, 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Overme si osmičku. 8, prijaté. Ja som tu mala mínusku. Pech 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 10 za, proti, zdržali sa, overme si desinu. Bola som prekvapená, preto som sa spýtala, že čo sa deje. Ďakujem pekne, prijaté 11, pokryté kult 1, prijaté dvojka za, proti zdržali sa prijaté, trojka za, proti zdržali sa prijaté, 4 za, proti zdržali sa prijaté. Overme si štvorku, myslím, že to je prijaté. Zamietnuté, veľmi jasne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 Libe 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. FEM 1 za, proti, zdržali sa. Môžeme si overiť FEM jednotku. Príliš veľa za EPP hlasuje. Prijaté. FEM 2 za, proti zdržali sa prijaté. FEM 3 za, proti zdržali sa zamietnuté. FEM 4 za, proti zdržali sa prijaté. FEM 5 za, proti zdržali sa prijaté. FEM 6 za, proti zdržali sa prijaté. FEM 8, kto je za, pardon, 7 za, proti zdržali sa, overme si FEM 7. prijaté. FEM 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. FEM 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. FEM 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Gratulujem spravodajcovi 18 za 4 a proti. Výborný výsledok. Teraz ideme hlasovať o absolutóriu za rok 2016 osobitné správy Európskeho dvora. Nejaké pripomienky? Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 3 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 4 za proti zdržali sa pri, zamietnuté, 5 za, proti zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti zdržali sa. Môžeme si overiť sedmičku. Overme si sedmičku. Overme si tú sedmičku. Končím. Prijaté. 8 <laughs> za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa. Overme si desinu. Zamietnuté 11 za, proti sa prijaté 12 za, proti zdržali sa prijaté 13 za, proti zdržali sa, overme si 13, 13, zamietnuté 14 za, proti zdržali sa prijaté 15 za, proti zdržali sa zamietnuté 16, prijaté 17 za, proti, zdržali sa, overme si 17. Overme si tu 17. Prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Uverme si 19. Končím hlasovanie. Prijaté 21 za, proti, zdržali sa, overme si 21. Končím hlasovanie zamietnuté 22. Za, proti, zdržali sa zamietnuté 23. Za, proti, zdržali sa zamietnuté 24. Za, proti, zdržali sa zamietnuté 25. Za, proti, zdržali sa zamietnuté 26, 20, 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté Prijaté. Teraz celé uznesenie, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 k 3. spravodajcovi. Teraz budeme hlasovať o výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za 2016. Spravodajce Marko Vali. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Áno? prišiel som na čas. Chcem takisto sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu a uvidíme, ako bude to hlasovanie vyzerať. Možno to ešte budem musieť upraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne, uvidíme. Ja, also, sind alle bereit? Dann Amendment 1 dafür. Pozmenený návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. Štvorka za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 6. 6 overme si. prijaté. Kompromis 1 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti zdržali sa prijaté. 14 za, proti zdržali sa a kompromis 3, kto je za, to je proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa, prijaté 18 za, proti, zdržali sa, prijaté 19 za, proti, zdržali sa, overme si 19, myslím, že to je prijaté. Končím hlasovanie. Prijaté 20 za proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, overme si 21. Končím hlasovanie, zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa prijaté 24 za, proti, Overme si 24. Overme si 24. Zamietnuté. 25 za. Proti zdržali sa prijaté. 26 za. Proti zdržali sa prijaté. 27 za. Proti zdržali sa. Overme si 27 taktiež. Overme si 27. zamietnuté, 28 za, proti zdržali sa prijaté 29 za, 29, kto je za, kto je proti, zdržali sa, myslím, že to je prijaté, overme si 29. Už ste unavení, to je vidieť, prijaté, 30 za, proti, zdržali sa, 30 si musíme overiť. Prijaté. 31 stiahnuté, 32 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, 32 overujeme.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 to je proti, zdržali sa prijaté 44 za, proti zdržali sa zamietnuté 45 za, proti zdržali sa prijaté 46 za, proti zdržali sa prijaté 47 za, proti zdržali sa prijaté 48 za, proti zdržali sa prijaté 49 za, proti zdržali sa prijaté 50 za, proti zdržali sa prijaté 51 za, proti zdržali sa prijaté zamietnuté, 52 za, proti zdržali sa, prijaté, 53 za, proti zdržali sa, prijaté, 54 za, proti zdržali sa, prijaté, 55 za, proti zdržali sa, prijaté, 56 s ústnym pozmeňujúcim návrhom je tu námietka, takže zo strany spravodajcu, takže k textu samotnému za,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 63 za, proti zdržali sa prijaté. Šesťdesiatštyri za, proti zdržali sa prijaté. Prvá časť bola prijatá, druhá časť, to je za, to je proti, zdržali sa. Môžeme o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 64 hlasovať. Prvé bolo zamietnuté, prvá časť bola jasne prijatá, druhá časť je jasne zamietnutá, 65 je prijaté, kompromis 7, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 66, 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, 69 za, 69 za, proti, overme si 69. Prijaté to znamená, že 68 vypadáva, 71, 72 vypadávajú. 70, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Inta 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Môžeme si overiť Inta 1? Je to prijaté. int 2 až int 6 unblock. Inta 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Inta 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí, inte 6 za, proti, zdržali sa prijaté, inte 7 pokryté, inte 8 za, proti, zdržali sa prijaté, inte 9 za, proti, zdržali sa prijaté, inte 10 za, proti, zdržali sa prijaté, inte 11 za, proti, zdržali sa prijaté, inte 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 pokryté, 14 za, proti, zdržali sa prijaté, Takže otváram hlasovanie. Takže 23, 23 sa zdržali. Dobrá. Aj, aj, aj, aj, aj. So schnell kann's gehen, gell? <laughs> Ja. ja. I put to the vote the PIF report. The rapporteur is Mr. Pagnot. Das... Takže spravodajca je pán Paňo. Ak e, sa chcete vyjadriť, nie, je dobré. <clears throat> Začneme pozmeňovacím návrhom 11. PIF za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa, prijaté, 15 za, proti, zdržali sa, môžeme to preveriť, 15, takže preveríme to, 16 e, za, proti, zdržali sa, prijaté, 17 za, proti, zdržali sa, pri, zamietnuté, 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pokračujeme 26. Pozmeňovací návrh 26. Za, proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za, proti Izraeli sa prijaté. Pokračujeme 31 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté. 34 za, proti zdržali sa prijaté. 35 za, proti zdržali sa zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 37 za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa. 42 pr- pr- za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti zdrali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 1 za, proti zdržali sa prijaté. 47 za, teda, pardon, odpadáva. 48 za, proti zdržali sa prijaté. 49 teda, za, proti zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti zdržali sa prijaté. 51 za, proti zdržali sa prijaté. 52 za, proti, zdržali sa. Môžeme preveriť 52. Je to prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa. Preveríme 55, myslím, že to bolo zamietnuté. najjednoduchšia. Je to zamietnuté. 56 za, proti, zdrali sa, prijatá. 50, preveríme 50, 56, preveríme 56. Päťdesiat sedem za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijatá. 62 za, proti zdržali sa zamietnutá. 63 za, proti zdržali sa je to zamietnuté. 64 za, proti zdržali sa prijatá. 65 za, proti zdržali sa prijatá. 66 za, proti zdržali sa prijatá. 67 za, proti, zdržali sa, môžeme to preveriť, 67. It is adopted. Je to prijaté, 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 69 za, proti, z, proti zdržali sa, zamietnuté, 70 za, <clears throat> proti, zdrali sa za, zamietnuté 71 za, proti, zdrali sa. To musíme preveriť 71. Je to prijaté. 72. prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 72 za, proti, zdržali sa, prijatá. 73 za, eh, teda prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 73 druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 73 druhá časť, otvoríme to, teda otváram hlasovanie elektronické. Je to prijaté. 74 za, proti, zdržali sa prijaté. 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa. To by sme preverili. It is adopted. Je to prijaté. Číslo 1 za, proti, zdrali sa. Preveríme to. A je to prijaté. Dvojka za. Proti. Zdrali sa. Prijaté. Trojka za proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa. Preveríme štvorku. Je to prijaté 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, možno zamietnuté, ale preveríme. Takže šestka, číslo 6. Je to prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdrali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Libe 1 je pokryté, Libe 2 za, proti. Libe 1, druhá časť. Prvá časť je pokrytá. Libe 1, druhá časť za. Proti. zdrali sa. Prijaté. Tam nie je číslo. Takže Libe 1, prvá časť je pokrytá. Libe 2 je pokrytá. Libe 2 je teda pokryté. Libe 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 3 je pokryté. Libe Libe 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 6 je pokryté, Libe 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Libe 8, prvá časť, pokrytá. Libe 8, druhá časť za, proti, zdrali sa, prijaté. Libe 9, za, proti, zdrali sa, prijaté. Teraz uznesenie. Ako také otváram hlasovanie. Takže uzatváram hlasovanie 21, 1, 1 hlas proti Gratulujem spravodajcovi. Teraz sme sa dopracovali k záveru elektronického hlasovania. A teraz pripravíme misiu e, do Litvy a do Lotyšska. Prosím, opustite miestnosť čo najviac potichu. Teraz eh, na programe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 Takže teraz e, nasleduje bod 7, príprava cesty do Lotyšska a Litvy 3. až 5. apríla, hovorí rečnička. O jeden deň sa to predlžilo aj veľká škoda, že sme opäť len traja. Teda už keď budeme traja, tak to bude dobre. Asi budeme len dvaja, Derek a ja. Ale je to škoda, Myslím si, že obidve krajiny, ešte teda ani sme neboli v Lotyšsku a vzhľadom na problémy tam v bankovníctve, je dobré, keď sa tým niekto bude zaoberať. Ešte nikdy sme sa tak naozaj nezaoberali Lotyšskom, ale Litvou, hej, je to teda následná cesta e, na návštevu jadrovej elektrárne a slúži to aj k tomu, aby sa e, overil stav prác. E, už sme tam boli No a ide aj o to, aby sa položila otázka, aké finančné položky sa presunú z MFF. Takže regionál, z, kolegovia z regio, IML a EMPL, a sam, samozrejme by nás zaujímalo, čo teda nám povedia, čo by sa tam malo udiať podľa ich názoru. Začnem e, E, generálnym riaditeľstvom regi- pre regionálne. Nech sa páči, kolegyňa má slovo. Hochstetter. Dobré popoludnie všetkým. Áno, som e, z Digi a navštívite niekoľko projektov, ktoré sú kofinancované Európskym stra- strategickým investičným fondom. Je tu niekoľko projektov na Litve, Obidve krajiny sú veľmi dobré príklady implementáciou eh, tejto politiky a tie služby zastupujú široké spektrum aktivít, ktoré sú kofinancované eh, z našich fondov. Niektoré z nich začali už v roku 2013 a tie veľké projekty nemocnic v nemocnice v Riga, toto začalo ako prvá fáza v roku 2013 a pokračovalo to v roku 2014 počas, tej problematické, počas problematického obdobia. Dostali ste niekoľko, sú to nie, nie, nie, niekoľko zainteresovaných strán, železničná spoločnosť v Lotyšsku, ktorá navrhuje veľký projekt pre elektrifikáciu siete, čo bude najväčším projektom v tomto programe očakáva sa kofinancovanie 375 miliónov eur. Navštívite e, e, inštitút Altum pre verejný rozvoj, čo je verejná banka, ktorá implementuje finančné nástroje pre podporu malých a stredných podnikov a e, systémy energetickej efektívnosti v krajine. Obidve zainteresované strany, obidvaja beneficienti, teda z našej perspektívy sa berú do úvahy a e, implementácia programu je teraz z hľadiska výdavkov a pokiaľ ide o výkonnosť, tak tam je selekcia projektov, čiže my tu nevidíme žiadne výrazné e, prekážky pri implementácii e, pre 2013 až 2020 a ja som presvedčený, že výbor bude svetkom dobrej implementácie a dobrých výsledkov pre občanov. Takže my sme to rozšírili. Takže e ja, ich möchte Sie noch nicht rauslassen. Bitte sagen Sie uns auch ein paar... Prosím, povedzte nám niečo ešte aj k tým projektom. Keď už tu sedíme, povedzte nám ešte pár vied k tomu projektu. Sure, I will um, then go by one. Dobre, takže pôjdem po poradí e, po jednotlivých projektov, po projektoch podľa programu. Poprvé, je to nemocnica v Rige, jedna z najväčších nemocníc v krajine. Identifikovali sme ju v rámci reformného programu a infraštruktúry zdravotníctva. V Lotyšsko navrhla investície do tejto nemocnice a čerpala e, eurofondy zo e, e, EU štruktúrálneho fondu. Boli tam aj iné veľké projekty, napríklad vo výške 46 miliónov eur, cieľom ktorého bola mm, bolo zdravotnícke zariadenie nemocnice, ten projekt už skončil, teraz ďalšia investičná tranža e, vo výške 50 miliónov. EU financovania by mala, to by malo byť spustené čoskoro. Čakáme však v tejto chvíli, keďže e, nám ešte nejaké podklady chýbajú. Potom tam pôjde o e, druhú, výstavbu druhej budovy nemocnice. Ak potom ďalej železničná spoločnosť Lotyšská, vo tá investícia vo výške 441 miliónov eur, e, viac ako 300 miliónov ide z kohezného fondu, zvyšok, zvyšok pochádza z lotišského rozpočtu čiastočne, e, ale e, je to financované z pôžičky EIB. Ide o elektrifikáciu zhruba 300 kilometrov železničnej trate od ruskej a bieloruskej šengenskej hranice a smerom do stredu krajiny a potom, k prísta- potom do prístavu v Rige. Nože táto investícia umožní prepravu tovaru z východných trhov. Najmä pokiaľ ide o jedného z hlavných obchodných partnerov Lotyšska, ktorým je Ruská federácia, tak v tomto prípade to uľahčí prepravu tovaru do lotyšských prístavov a následne na škandinávské trhy. Takisto ide o e, prepravnú trasu z Číny, tam Lotyšsko eh, by chcelo byť konkurencieschopné, ak sú prepravné, ak bude možné zredukovať prepravné časy pod 12 eh, dní. Samozrejme, potom je tu ešte otázka redukcie emisí CO2, pretože transformácia z, dízlových, z dízlovej trak, kvôli transformácii z dízlových trakcií No a lotišské orgány práve teraz pripravujú jednotlivé podklady aj za pomoci kancelárie Jasper. To je technická pomoc, technická, e, technické poradenstvo EIB. A podľa nás projekt komisia schváli potom navštívite ministerstvo školstva a vedy a rozvojovú agentúru. Pôjde o iniciatívu, ktorá je financovaná z Európskej garancie pre mladých. Nuža to je nástroj, účelom ktorého je podpora vstupu na pracovné trhy ehm, pre mládež a mladých ľudí. A tento projekt vo výške 32 miliónov eur eh, a bude ho financovať Európsky sociálny fond, teda konkrétne 19 miliónov a 13 miliónov pôjde z, z iniciatívy, z EU iniciatívy pre mladých Ehm, budete mať príležitosť eh, navštíviť, eh, stretnúť sa s eh, hlavným príjimateľom týchto prostriedkov. To je prvý deň. To je útorok po obede, ehm, po Veľkej noci. Potom navštívite aj dvor auditorov a parlamentnú komisiu Lotyšskú Európskeho parlamentu, ktorá sa zaoberá štruktúralnými fondmi. Mimochodom, ide o, ide o fórum, ktoré schváľuje väčšinu rozhodnutí a pravidelne Pravidelne sú im zasilané správy z Ministerstva financí, z konkrétneho orgánu, ktorý má na starosti finančné prostriedky. Čiže získate prehľad o tom, ako prebieha rozhodovací proces v Lotyšsku. Potom ďalší deň, ten program je pomerne nabitý, musím povedať. Ďalší deň začneme ráno v Rige, navštívime eh, rozvojovú banku ktorá sa nazýva Autum, tam, e, ktorá vlastne spravuje všetky finančné nástroje z predchádzajúceho aj zo súčasného programovacieho obdobia, podporuje e, malé a stredné podniky a podporuje aj e, schémy, ktoré sa týkajú energetickej efektívnosti, spravuje prostriedky a pomáha malým a stredným podnikom tým, že teda poskytuje napríklad aj preklonovacie úvery, správuje finančné financovacie schémy pre startupy a podobne. No a ďalej samozrejme aj e, propaguje finančné nástroje vo vzťahu, vo, vo vzťahu k technológiám a rizikovému kapitálu. Celkový rozpočet je zhruba 100 miliónov eur. Pre Lotyšsko je to dosť, je to veľa a určite si vypočujete, určite vám latyšské orgány povedia, že pre nich ehm, tie európske investície predstavujú viac ako 50 celkových verejných investícií. No a e, príspevok k roz, štátnemu rozpočtu. E, I, no a potom tá druhá veľká investícia banky Altum je režim energetickej efektívnosti pre obytné budovy. Zhruba 130 miliónov eur, z toho nejakých 26 miliónov sa, sú investované cestou úverov a záruk a ten zvyšok je investovaný cestou sub, subvencií, grantov, no a ten investičný Lotyšsko vlastne rozhodlo o tomto investičnom mixe na základe skúseností z bankového sektora. Chcem podotknúť, že Altum sme predstavovali ako dobrý príklad, povedzme, jednotného bodu vstupu finančných nástrojov do krajiny. Mimochodom, v rámci správy o krajine vo, eh, v rámci európskeho semestra. No a potom po tejto návšteve eh, banky Altum delegácia pocestuje do mesta Olajne, zhruba 100 kilometrov od Rigi. Autobusom sa pôjde. Predpokladá sa, že navštívime eh, podnik Hightech, eh, ktorý dostal grant v rámci programu rozvoja konkurencieschopnosti. Produkujú farmaceutika, liečiva a tá investícia je pomerne dôležitá pre lotišský trh, pretože je vo výške zhruba 6 miliónov eur. Z tejto sumy e, samozrejme e, je aj istý, istá, ist, istá miera súkromného spolufinancovania. E, štruktúru o výške milióna eur. Takže pre príjimateľa ide o veľmi dôležitú investíciu. Potom pocestujeme ďalej do mesta Bauska. To je na ceste k litovským hraniciam. Navštívime e, potravinársky podnik. Ide o jedného z partnerov spoločného programu s, s Litovským výskumným ústavom. Ide o taký menší projekt. Ide o investíciu 5,5 milióna eur. Čiže celková investícia v výške 3,2 milióna eur. A cieľom aktivít je podpora špecializovaných aktivít v rámci tohto malého podniku v meste Bavska. No a tam práve uvidíte, som, som si istý, že sa stretnete s veľmi odhodlanými a proaktívnymi miestnymi príjimateľmi finančných prostriedkov. No a potom pocestuje delegácia do Litvy navštívite cen, regionálne centrum, ktoré eh, v, bolo financované v roku 2007 až 2014. V celkovej výške išlo, iš, išlo celkové prostriedky o výške 11 miliónov eur. Centrum teraz plne funguje, je prevádzky schopné a úprimne povedané, po, konkrétne informácie pri sebe teraz nemám, ale projekt bol naozaj e, zrealizovaný tak, ako bolo naplánované. V rámci programu je plánované, že e, autobus, ktorý pôjde do Vilnusu, Vilniusu, pôjde, e, pôjde, pôjde obchvatom, ktorý bol financovaný z Európskeho kohezného fondu E, celková čiastka bola 84,5 milióna eur, takže uvidíte na vlastné oči, ako sa táto investícia pretavila do praxe. Potom predpokladáme návštevu jadrovej elektrárne Ignalína, teda to bude na ďalší deň a tam DG Regio neparticipuje. Takže... Teraz by som dal slovo pani Papatutulu, aby nám povedala niečo o tom, aký je stav veci v Ignalina. Uh, uh, Takže návšteva bude pokračovať v Ignalíne, v jadrovej elektrárni. Od poslednej návštevy v roku 2011 došlo k mnohým zmenám programe. Jadrová bezpečnosť je primárnym cieľom komisie. Program Ignalíny prispieva k znižovaniu radiologického rizika a rizika pre e, verejnosť. Viete, že má dva, e, že má dva reaktory černobylského typu a od poslednej návštevy. Vy ste tam boli pred súčasným viadočným finančným rámcom. V rámci súčasného rámcu máme nové, nový predpis, ktorý definuje jasnú úlohu partnerov. A takisto v rámci toho ide aj o lepšiu správu, lepšiu kontrolu. A um, minulé ste navštívili projekt B1, to je, to je zariadenie na skladovanie jadrového materiálu a to isté miesto navštívite aj teraz. Uvidíte, že toto zariadenie v súčasnosti funguje. Dôležitým milníkom je to, že vám môžeme oznámiť, že teda sa podarilo tento rok dosiahnuť významný milník, kedy, kedy posledná posledná časť paliva bola bola, bola odstranená z reaktora a teraz oba reaktory už neobsahujú žiadne palivo. Um, vy ste navštívili B1, 2, 3 a 4 minulé. Teraz to súčasťou návštevy nie je tam ide o, o spracovanie jadrového odpadu, čiže aj tam sa začalo pracovať, takže teda respektíve to už tiež bolo odblokované. A takisto teraz navštívite aj turbínu a tom ide o projekt, ktorý bol implementovaný v súlade s dohodnutými kritériami a tento projekt je už takmer ukončený. Takže toľko konkrétne. Ďakujem. Ďakujem. Je to zaujímavé. Ešte teraz máte si, aká bola tá situácia, keď sme tam boli z generálneho rejiteľstva Ample, pán Kesmaker, nech sa páči, máte slovo. A potom dostane slovo pán Von. Thank you very much, Chair. Um... Zo pár slov k projektom, ktoré sú financované z ESF a ktoré teda navštívite v Lotyšsku. Za, veľmi zaujímavé projekty vzhľadom na obsah týchto projektov a po druhé ide o projekt, ktorý sa nachádza na krížovatke veľmi dôležitých politických reforiem v Lotyšsku. Takže hm, hovoríme o 32 miliónoch eur Celý program bude trvať 32 mesiacov. Začalo to už v júni 2014 a skončí to koncom augusta 2018, čiže prídete vlastne vtedy, keď bude prebiehať plná realizácia projektu. Ide o možnosti, možnosti kvalifikácie pre, pre mladých, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní, ale aj pre mladých, ktorí ktorí napríklad e, sa nachádzajú v mládežnických centrách, e, kde nie je jednoduché poskytovať alebo získať nejaké vzdelanie. O čo pôjde? Títo mladí ľudia sa zúčastnia už uvedených programov po dobu jedného roka či 1,5 roka, no a potom získajú kvalifikáciu. A zoznam kvalifikácií sa každoročne reviduje na základe diskusí so zamestnávateľmi, s odbormi, aby e, bolo jednoducho zabezpečené, že bude záujem na pracovnom trhu tejto kvalifikácie. E, títo mladí ľudia sa zúčastnia aj na praxi v podnikoch, aby sa naozaj v teréne naučili e, a vyskúšali si teda to, čo sa naučili. O tom je projekt, to je účel projektu, pokiaľ ide o výsledky. Nuža, ide nám aj o to, aby sme poskytli kvalifikáciu 6500 mladým nezamestnaným a do dnešného dňa sme dosiahli takmer 60 tohto cieľa. Po druhé, ide o lepšiu kvalifikáciu takmer tis, viac ako tisíci mladým ľuďom, ktorí, sa teraz nachádza, ktorí teraz pracujú na nízko kvalifikovaných pozíciách. A potom nám ide aj o to, aby sme pomohli mladým ľuďom e, nejakých zadržiavacích centrách, aby sme im dokázali pomôcť. No a vďaka tomuto projektu sa podarilo mladým ľuďom nájsť zamestnanie. Tento projekt je zaujímavý, pretože pomáha mladým ľuďom, ktorí potrebujú podporu, ale aj preto, pretože to krásne ilustruje, ako finančné prostriedky financujú a podporujú ciele, e, ciele našej politiky. No a ešte dva, dva také, eh, chcem vás na dva také politické rámce v súvislosti s týmto projektom. Poprvé, samozrejme, záruka pre mladých. Tá v Lotyšsku začala v roku 2014 a z nej sa financujú tri projekty. Jeden z nich je ten, o ktorom som hovoril, ktorý sa takisto nazýva uh, projekt pre druhú šancu. Potom sú tam ďalšie dva projekty k aktívnym pracovným opatreniam a ďalší sa týka konkrétne mládeže v obciach a mestách. No a ako sa snažíme, akým spôsobom sa to všetko deje alebo čo je účelom, chceme pomôcť pri prepracovnej skúsenosti, chceme ponúknuť subvencie, chceme poskytnúť pomoc pri zriadovaní podnikateľskej činnosti, startupom a tak to, to, to, Na toto všetko sa stiahuje rámec záruky pre mladých, no a uvidíte potom na vlastné oči, ako to funguje. A potom tým druhým politickým impulzom, v rámci ktorého treba vnímať tento projekt, je pre, prebiehajúca reforma VET. Viete, že táto reforma bola zdôraznená ako dôležitá priorita v rámci e, správy e, pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra. No a e, v Lotyšsku sa na tom pracuje, pracuje aj na novom prístupe k vzdelávaniu a podobne. Teda ide o tieto dve dôležité oblasti politiky, ktoré sú motorom tejto iniciatívy a e, dúfajme, že v závere pomôžeme mladým ľuďom, ktorí potrebujú novú kvalifikáciu a pracovné miesto. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pán Vogn. Ďakujem pekne, ja vítam záber tej návštevy na 4 dní. Čažko sa dajú navštíviť za 3 dní dve krajiny. Poznáme tie návštevy a takisto som spokojný s tým, že ideme do Litvy a do Lotyšska teda do týchto dvoch krajín, pretože tu sú dve krajiny, ktoré sme v minulosti tak často nenavštevovali. A je veľmi dôležité, aby sme nechodili iba do veľkých krajín, ale aj do tých menších, tie, ktoré sú možno centralizované a majú operačné programy. Takže je dobré, že vidíme takéto veci. Nebudem teraz hovoriť o programe, pretože to sa už asi nebude dať zmeniť, ale možno je tu teda aspoň otázka, pokiaľ ide o komisiu, ohľadne elektrifikácie železníc, zdá sa, že toto je projekt, kde sa neurobilo veľa, pokiaľ ide o to, čo bolo financované. Otázka je, že ako vyzerajú tie predchádzajúce fázy? Sú už završené? Dá sa to vidieť, pretože ak nie, ak to je iba v nejakých počiatočných fázach, tak pravdepodobne veľa toho neuvidíme. Takže mohli by ste na to odpovedať, prosím vás, že čo vlastne tam uvidíme, pokiaľ ide o tú elektrifikáciu železnice. Ďakujem pekne za vašu otázku. Tento projekt je veľmi novým projektom, takže nie je to nejaké pokračovanie predchádzajúcich projektov a nachádza sa to v takej pokročilej fáze príprav, pokiaľ ide o technické veci a vlastne uvidíme, že čo nám povedia ohľadne verejného obstarávania v rámci toho projektu. A pokiaľ ide o financovanie, predfinancovanie zo strany kohezných fondov, zo strany komisie pred letom, tak to očakávame. Prečo tento projekt bol vybraný? Ja si myslím, že nakoľko to je najhorší projekt, pokiaľ ide o veľkosť alebo pokiaľ ide o koncentráciu financií. Treba povedať, že kolegovia to identifikovali ako politicky významný politicky významnú aktivitu, ktorú treba, kde potrebujeme inšpekciu, pretože tu boli už aj diskusie v tejto krajine, ktoré vlastne vykulminovali do rozhodnutia vlády v tom zmysle, alebo ktoré bolo prijaté v roku 2017, kde sa prijali technické riešenia, ktoré sa budú navrhovať. To znamená to prepojenie ruskej a bieloruskej hranice k Rige. Takže bola tu alternatíva, že by sa nepropájala, neprepájalo sa to s Rigou, ale že by sa to spojilo s prístavom na západnej hranice krajiny, kde je menšie rácio finančné, ale čo stále to je na pozitívnej úrovni a bolo to náročnejšie. Takže národné financovanie teda z krajiny by bolo neudržateľné pre rozpočet Lotyšska. Z fyzického hľadiska sa tam asi veľa toho neuvidí, ale je tam dôležitý príjemca, s ktorým sa v tomto kontexte stretávame. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Dnes sme sa dostali ku koncu tohto bodu. A teraz by som poprosila, budeme pokračovať za zatvorenými dverami, budeme sa venovať Volkswagenu, tak vás požiadam, opustite miestnosť, pretože my pokračujeme s našim výborom, s ďalšími spoluvýbormi od 45, takže dovtedy musíte jednoducho zostať mimo miestnosti a politickí poradcovia a členovia a zástupcovia a sekretariat kontu a takisto našimi partnery tu môžu zostať. Takže poprosím vás, ďakujem pekne, že ste prišli, tešíme sa na to, že vás uvidíme v, v Lotyšsku a ostatní hostia, poprosím vás, opustite miestne za takisto aj tlač. Yeah.